začnú takto predkladať návrhy, preto myslím, že by sme mali byť proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Teda, kto je proti tomuto návrhu, prosím, postavte sa, aby sme videli, koľko poslancov je proti. Myslím, že viac ako 10 prítomných poslancov povstalo. Takže budeme hlasovať o uznesení e, celom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Pozmeňovací návrh bol zamietnutý, ak sa nemýlim. Bol stiahnutý, pretože viac ako 10 prítomných poslancov eh, bolo proti. Takže teraz eh, budeme hlasovať o uznesení, o spoločnom návrhu uznesenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Azerbajdžan Opäť budeme hlasovať o šiestich návrhov uznesenia. Neskôr návrh skupiny GUE. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia. Celom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. No a v neposlednom rade Bielorusko. Opäť 6 návrhov uznesenia k Bielorusku, ale ešte predtým máme návrh uznesenia opäť skupiny GUE. Kto je za návrh uznesenia skupiny GUE, prosím? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý jasnou väčšinou. Vážení kolegovia, ďakujem vám za účasť a za pozornosť. Ešte mám oznámenie. Održal som zo skupiny EFD požiadavku o vymenovanie členov medziparlamentných e, delegácií a komisií. Zoznam týchto osob vymenových do funkcií bude obsahom zápisnice tejto schôdze a ak nie sú žiadne pripomienky e, pred schválením zápisnice, tieto body budeme považovať za schválené. A zápisnica dnešnej plenárnej schôdze bude predložená parlamentu na schválenie v úvode ďalšej plenárnej schôdze parlamentu. A k tomuto nie sú žiadne námietky, uznesenia, ktoré boli prijaté na dnešnej schôdzi, budú okamžite odovzdané príjemcom a orgánom, ktoré sú v nich e, uvedené. Týmto je schôdza Európskeho parlamentu prerušená a odročená. Želám vám všetkým šťastnú cestu domov. So.